Poprosím vás, ak chcete medzi sebou sa porozprávať, tak choďte preč, pretože teraz tu rúšite. Je tam jeden prvok, ktorý je pre Európanov najdôležitejší a ten tu chýba v tejto správe. Ide o to, že Líbia je tranzitnou krajinou pre ilegálnych imigrantov z celej Afriky a aj z Ázie, ktorí k nám prichádzajú. A z Líbie práve idú do Európy. Je to veľmi známy fakt. Európa je magickou krajinou priťahujúcou všetkých. Je to krajina, kde e, nájdete e, všetko bez toho, aby ste niečo museli robiť. Je to magnet pre mnohých ľudí, ktorí z východisko zo svojho nešťastia vo vlastnej krajine hľadajú práve u nás. Líbia je tranzitnou krajinou a funguje spolu s ostatnými krajinami ako tranzitná krajina. Je to veľmi veľká výzva pre nás a treba aby hrála v našich diskusiách o mnoho väčšiu úlohu. Aj v diskusii s líbyskými úradmi musíme stanoviť požiadavky a musíme sa postarať, aby tlak na hranice Európy ustal. Je dobré pokračovať v dialogu, ale dialog sa netýka toho podstav. Ďakujem pekne a teraz pani Muscardini. Dichiarazione di voto vysvetlenie hlasovania? Písomne, pán predseda. Ďakujem. A teraz prejdeme k eh, situácii kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania. A teraz, eh, Salvadore, máš slovo na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Antisemitizmus ako aj antiislamizmus, ako aj uh, opovrhnutia a všetky tieto útoky na kresťanov sú ešte stále prítomné v rôznych obmenách, v rôznych krajinách sveta a niektoré dokonca sú až krvavými konfliktami, ktoré eh, napríklad zažívajú tak kresťané v Nigerii, v Pakistane, v Iráne a tak ďalej. A toto všetko musíme naozaj odsúdiť. E, mali by sme e, pochopiť e, a uznávať takisto aj náboženskú slobodu, akože aj slobod, ako aj slobody ďalšie. Ostatní, toto sú základné slobody. Toto, toto musí byť naozaj, toto je zásadná vec, ktorá musí byť zabezpečená, pretože inak hlavne v tejto aktuálnej hospodárskej kríze by sme mali nájsť také zdroje, ktoré by podporili aj ďalšie eh, vyznania, tak ako to aj komisár povedal vo svojom krásnom príspevku o, finančných zdrojoch, ktoré by mohli byť eventuálne poskytnuté aj na eh, ďalšie účely. Ďakujem pekne, pán Jakolino. A teraz pán Antinoro. Grazie, presidente. Pán predseda, domnievam sa, že to, čo sme dnes schválili, je zásadnou vecou pre náboženské vyznanie, takisto aj pre všetky slobody, ktoré sú súčasťou základných práv občanov a ľudí, aké e, to, všetko toto sa nachádza aj vo Všeobecnej deklarácii o ľudských slobodách. Náboženské, e, sloboda náboženského vyspania alebo takisto aj priznanie sa k určitej církvi. Toto je, myslím si, že základnou vecou, takisto aj e, praktikovanie kultu. Avšak e, v, za posledné mesiace sme videli, že mnohé obete zo strán kresťanských menšín e, systematicky boli bo systematicky k ním prichádzalo a boli systematicky riadené útoky na kresťanov na rôznych, v rôznych častiach sveta. Takže my sme práve diskutovali o tomto náboženskom vyznaní a myslím, že by sme mali vytvoriť také nástroje, ktoré by boli zakomponované do našich politik. Pretože v tejto klíme eh, myslím si, že eh, by sme sa mali venovať aj tejto otázky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A teraz odozdávam slovo pánovi Messerschmittovi. Ďakujem, pán predseda. Časť starostí, ktoré už vyjadrili kolegovia, zdieľam aj ja. Je tu však jeden prvok, ktorý ste v správe opomenuli a to je um, úvodné ustanovenie 7. Ide o turecké úrady a o to, ako v, um, um fungujú na severe Cypru je to ne, neoprávnenie obsadené územie a Turci zároveň s nami rokujú o prijatí do EÚ. Grécky Cyperčania, ktorí sa chcú vrátiť späť domov, do kláštorov, na svoje sveté miesta, do kostolov, týmto to tu, e, Turci neumožňujú. Dokonca nemôžu tieto kostoly ani reštaurovať, nemôžu využívať svoj majetok. Toto všetko sa deje na severe Cypru. Je to diskriminácia a potlačanie kresťanov a toto robí krajina, ktorá by sa chcela dostať do EÚ. Je to neakceptovateľné. Tu musíme vyvodiť dôsledky a chcel by som všetkým odporučiť, aby sme prerušili rokovania s Tureckom, pokým sa toto na severe cyklu vyrieši. Marek. Ďakujem pekne teraz pán Mark Grobasky. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. E, Európa... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európa e, vzhľadom na jej korene má osobitné záväzky k všetkým kresťanom na svete. Toto uznesenie samozrejme je vyjadrením e, tejto myšlienky, preto som ho podporil. Európa na druhej strane však by mala podnikať kroky, ktoré v budúcnosti budú chrániť všetkých kresťanov na svete a nebudú viesť k k podobným e, tragédiám. Slovo má pán Bielan. Ďakujem pekne. V nedávnej dobe vo, e, v krajinách e, vo svete, kde dominuje islámska populácia, sme boli svetkami prenasledovania katolických menšín a k tomuto nemôžeme byť ľahostajní ide o slobodu e, vyznania, to je naša priorita, preto plne podporujem stanovisko e, pána prezidenta a pána predsedu Buzeka a e, rád by som podporil všetky kroky, ktoré im cieľom je zabezpečiť bezpečnosť náboženských menšín práve tam, kde sú porušované ich práva. V správe na rok 2009 k ľudským právam sme sa rozhodli, že by sme mali posilniť túto ochranu vo svete a preto e, sme vyzývali k nominácii špeciálneho predstaviteľa EÚ pre ľudské práva. Dnešné uznesenie je výborným východiskovým bodom pre ďalší boj e, za rešpektovanie týchto práv. Ďakujem pekne, pán Andrej Grim. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Radoš, faktu. Ďakujem, pán predseda. Rád by som e, uvítal prívi, prijatie tohto uznesenia bol som jeho spoluautorom a rád by som zdôraznil moje vďačnosť pani Ashton za jej e, e, reakcie na e, prenasledovanie kresťanov v Alexandrii. Takisto sme počuli reakcie biskupov z Iraku, ktorí hovorili o prenasledovaní kresťanov v Iraku. Tiež by som chcel povedať, že za niekoľko mesiacov budeme svedkami ratifikácie budeme sve, e, svetkami beatifikácie e, pápeža Jana Pavla II. Vždy sa zaujíma o situáciu ľudí vo svete. Je našou povinnosťou e, využívať akýkoľvek politický nástroj, ktorý máme k dispozícii. Musíme však rešpektovať tých, ktorí pre stíhanie mnohé aj stratili. Ďakujem pekne a teraz odozdám slovo pánovi Kelamovi. Grazie, prezidente. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja... Hlasoval som za túto historické uznesenie ako jeden za spoluautorov. Sú tu však príliš dôležité posolstva vysokému, vysokej predstaviteľke a komisii, aby boli vykonané čo najskôr. Poprvé, Komisia by súrne mala rozvinúť stratégiu EÚ pre podporu slobody vierovýznania, vrátane opatrení proti krajinám, ktoré nesvládajú ochranu e, náboženských menšín. Ďalej by tu mal byť po druhé stály systém e, pre vonkajšiu službu s cieľom monitorovať vládne obmedzenia, Eh, náboženskej slobody a eh, každoročne by tu mala byť k tomu aj výročná správa. Ďakujem pekne, pán Kelema. Teraz sa páni Muskardiny. Pán predsedajúci, náboženské vyznanie je základnou slobodou každého občana. Bez demokracie eh, to nie je možné, takisto ani bez eh, riadnej demokratickej spoločnosti nie je zabezpečené, nie je možné zabezpečiť eh, dôstojnosť. Preto je potrebné eh, mať integrovanú koncepciu ako pre zabezpečenie šírenie kresťanskej viery. Netolerancie, útoky, ktoré ešte šíria násilie, je práve súčasťou fundamentalistickej kultúry. Preto musíme naozaj odsúdiť a vždy a rýchlo všelijaké takéto prejavy napadania náboženskej slobody. Mám sme zabezpečiť slobodu vierovýznania eh, pre medzinárodné spoločenstvo. Do tohto zahrnúť, aby aj jej inštitúcie boli vždy do toho zakomponované, pokiaľ ide o útoky na kresťanov. Irak alebo kopti v Egypte eh, sú práve dva regióny, kde, ktorý, eh, kde sa títo ľudia nachádzajú už storočia. Preto chcem poblaželať pánovi Buzakovi, ktorý naozaj na základe nášho návrhu vypracoval uznesenie nie práve boja za slobody týchto občanov a takisto, aby sme teda odsúdili fundamentalizmus, pretože náboženské vierovýznanie musí byť základnou formou, základnou slobodou pre všetkých takisto zabezpečenie aj spravodlivosti a slobody. Ďakujem pekne, pani Muscardini, a teraz odozdám vám slovo pánovi Lonculi. Grazie, prezidente. Pani Lonculi, ďakujem pekne. Ja by som chcela takisto sa postaviť za toto uznesenie, pretože téma ochrany náboženských menšín vo svete je teraz ešte viac na programe dňa. Je veľmi znepokojivé, že v roku 2011 ešte jedna stála sloboda je pre, e, sú, sú osoby, ktoré sú prenasledované za svoje vierovýznanie. Základná charta ľudských slobod ne, ne, ustanovuje, že toto nie je možné a zabezpečuje naozaj úplné vierovýznanie, ako aj slobodu prejavu, myšlienok, vierovýznania a tak ďalej. A všetky tieto útoky na niektoré náboženské eh, eh, spoločenstva eh, za posledné týždne naozaj je potrebné, aby sme prijali všetko všetky e, vlády opatrenia, ktoré by boli efektívne práve pre ochranu takýchto náboženských menšín. Cieľom Európskej únie musí byť podporovať medzi religiózny e, dialog pre oveľa lepšiu spoluprácu e, európskych krajín s ďalšími krajinami sveta a práve pre to, aby sme zabezpečili ochranu náboženského vierovýznania. Toto všetko musí byť zabezpečené pre všetkých bez výnimok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lonculi. A teraz pán Takula puhemies tämä on historiallinen. Ďakujem, pán predseda. Ide o veľmi historickú a, dobrú, e, dobrú, do, a dobré uznesenie. Potrebujeme my sa môžeme teraz e, venovať e, a mali by sme sa venovať viacej tomuto problému. Pripomeňme si, aké sú naše korene židovsko-kresťanské hodnoty, židovsko-kresťanské hodnoty a myslím si, že toto sú základné európske hodnoty, ktoré sa opierajú o práve tieto korene. Musíme povedať, že to, čo sa teraz odohráva v súčasnosti, hlavne v Egypte, v e, koptskom spoločenstve nás prebudilo. Kresťania musia byť chránení na celom svete. Nie len v Egypte, v Turecku, v Sýrii, ale takisto musíme sa zaujímať e, o situáciu e, v rámci Európskej únie, kde častokrát ľudia sú prenasledovaní tiež kvôli svojmu vierovýznaniu. My sa obávame islamizmu eh, a pritom strácame zo zreteľa naše vlastné hodnoty. To je však nesprávne. Potrebujeme naozaj slobodu vierovýznania a preto musíme sa držať našich základných hodnot, ktoré predstavujú tým ten náš základ kultúrny, židovsko-kresťanský a musíme byť odvážni a bojovať, keď ide o takúto ústrednú identitu, ktorá je našou vlastnou. Ďakujem pekne. Teraz odovzdáme slovo pánovi Klejsovi. Ja, voorzitter. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o situáciu kresťanov a pre, za toto uznesenie som hlasovala. Som tiež, e, teší ma, že bolo schválené, ale robím si starosť o používanie jazykov, o jazykový režim. Niektoré veci sa dajú chápať rôzne. Potom je, to tak, by to tak mohlo vyzerať, ako keby kresťania boli ohrození len v islamských krajinách, ale aj v Európe sa porušuje náboženská sloboda. Existujú tu určité mm, výnimočné prípady, hraničné prípady, ale tie sa nemôžu zamieňať so štruktúrálnym potláčaním, tak ako ho zažívajú kresťania v islamských krajinách. Ide o fyzické násilie, ktoré sa vyvíja moslimskými extrémistami. Často je to aj oficiálna politika týchto štátov. V Turecku je takmer nemožné kresťanské kostoly renovovať alebo vystavať. Existujú ťažkosti napríklad v Konstantinopole um, s činnosťou um, patriarchu. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Kelly. Ja eh, som sa zúčastnil rozpravy k tejto otázke, podľa mňa eh, veľmi dôležitej rozprave. Eh, takisto som by som chcel poďakovať pánu predsedovi za jeho vodcovskú pozíciu, ktorú nám e, prezentuje. V, v poslednej dobe tu máme akési zvyš, zvyšky, tak povediať, svate, Svetej rímskej e, ríše. To musíme ukončiť, tieto útoky na kresťanov. E, Európska únia musí zohrávať svoju úlohu nielen, aby sme zabezpečili e, bez, slobodu význa, vierovýznania a vyznávania náboženstva, ale takisto v e, žiadateľských kandidátskych krajinách treba dbať na tieto pravidla. Tieto uznesenia je dôležité, že sú prijaté a že boli prijaté jednomyselne. Ďakujem pekne, pán Kelly. A teraz e, pán Hanan. Rád e, teda by som chcel hovoriť k situácii v Bielorusku. Už sme na tom bode? Pán Čarnecký. Prego. The same. On, onorevole Czarnecki. Pán Čarnecký. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Państwa, tá rezolúcia... Dámy a páni, toto uznesenie je veľmi dôležité, pretože je to prvé e, ta, uznesenie tohoto druhu, k tejto veľmi e, v tejto osobitnej chvíli. Vieme o pogromoch kresťanov v Iraku, vieme, čo sa deje v Egypte a čo sa tam uh, nedialo za, za posledné roky. Sú tu uh, uh, vraždy kresťanov v Turecku, v Sýrii, v Pakistane. Vieme, čo sa deje v určitých afrických krajinách s moslimskou väčšinou a preto som veľmi prekvapený tým mlčaním pred, e, predsedu komisie pána e, Barosa. Celý týždeň mlčal, až potom, keď mnoho premiérov mnohých členských krajín vyvinulo na ňo tlak, až vtedy povedal čosi nezasahoval od začiatku a to je veľký problém. Ďakujem pekne a teraz e, pokiaľ ide o situáciu v Bielorúsku na vrhu znesenia, odozdávame slovo pánovi Hananovi. You, Ďakujem, pán predseda. Teší ma, e, že tento parlament e, sa zaujíma o bieloruskú autokraciu. Je to systém vlády, systém vlády, s ktorým sa tento kontinent rozlúčil pred 20 e, rokmi. Mnohí kolegovia e, tu nepodnikli sebaanalýzu. Pozrime sa na bývalého sovietského aparáčika, ktorý analýzuje Európsku úniu. Možno, že e, mnoho vecí sa preňho zdá ako doma sme predsa, e, vládne nám tu e, nevolený precedent, ale určité predsedníctvo 27 krajín. Pozrite sa na tento byrokratický parlament. To je tak trochu nostalgia pre tohto aparačíka. Vidíte tie 5-ročné plány, ktoré e, môžu pripomínať tú minulosť. Vidíte tu špeciálne obchody a špeciálne limuzíny pre zamestnancov nomenklatúry. Ale taký aparačík by si mohol tiež všimnúť e, aj otázky svedomia. Keď ľudia tu hlasujú, nechápu vlastne, aké sú ich vlastné záujmy a e, im sa vnúcuje lepší systém. Sú to naozaj e, záverečné, vzpomeňme si na záverečnú strašnú, strašnú scénu z príbehu Animal Farm, zvieracia farma, ktorý je veľmi symbolický tu. Ďakujem. Ja som hlasoval za toto uznesenie, ktoré bolo e, veľmi e, nevyhnutné. Európska únia musí byť oveľa aktívnejším aktérom e, proti takýmto násilnostiam, proti porušovaniu ľudských práv v susedných krajinách. Musím povedať, že problém mládeže mal byť tiež zdôraznený v rámci tejto správy, hlavne pokiaľ ide o združenia v Bielorusku pretože tieto sú nútené e, fungovať e, tajne. Posnažili sme sa zorganizovať e, niekoľko udalostí, snažili sme sa pokryť aj e, tieto e, veci, pretože ide o e, slobodu význania prejavu, ktorá tu je potláčaná. Dúfam, že mladí, mladí Európania nebudú takto potláčať a podkopávať Európsky parlament a pre, preto že je potrebné naozaj brániť hodnoty slobody tak na území EU ako aj inde. Ďakujem pekne. A teraz pán Repo, pán Vyženin, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Socialisti a demokrati podporujú, podporili rezolúciu. Myslíme si, že toto uznesenie vyšle silný signál e, bieloruským orgánom a súčasne občianskej spoločnosti, médiám a každému, kto bojuje za demokratický vývoj tejto krajiny. Dúfame, že opatrenia, ktoré obsahuje táto, toto uznesenie, e, budú dôsledne sledované Európskou komisiou a radou a e, že budú podniknuté rýchle kroky. V skutočnosti je tomu tak, že inauguračná ceremonia, ktorá by mala byť zajtra, neukončí e, otázky, ktoré sa spájajú s tým, ako bol zvolený a ako boli zaregistrované e, výsledky volieb. Európska únia využíva rôzne politiky, rôzne e, mechanizmy na to, aby ovplyvnila Bielorusko a jeho vodcovskú úlohu. Všetky tieto opatrenia vytvorili veľmi e, skromné výsledky. Možno by sme mali mysleť na nové postupy, nové metódy a mali by sme si klásť otázku, či v regióne existuje nová situácia, ktorá si vyžaduje nové mechanizmy, Uznesenie naznakuje, naznačuje čosi, čo je podľa mňa veľmi dôležité, čo sa doteraz nedialo. To je koordinácia našich opatrení a prístupov smerom k Bielorusku, smerom k susedom, ktorí nie sú členmi EÚ. Je to Rusko, ktoré je strategický partner a Ukrajina člen východného partnerstva. Myslím si, že spoločný e, koordinovaný prístup nám môže pomôcť e, dosiahnuť, ak už nič iné, tak e, politický adekvátnejšie prostredie, ktoré nám umožní e, e, mať spravodlivé e, voľby budúci rok. Parlament tiež by mal čo najlepšie využiť svoje možnosti. Dnes sme sa rozhodli vyslať delegáciu do Bieloruska. Myslím si, že to, to by mohol byť test bieloruského vedenia či je ochotné e, poskytnúť tejto delegácii prístup a dať jej k dispozícii všetky možnosti e, a možnosti, aby sme sa mohli, e, tak povedať, z prvej ruky pozrieť na dianie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Boguslav Sunik. Ďakujem, panie <clears throat> przewodniczący. Na początku chciałbym wyrazić... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád vám oznámil nasledujúce. To porovnanie Európskej únie a Bieloruska, to mi príde ako niečo, z čoho som naozaj zarozený. <clears throat> A tieto veci, ktoré sa tu ozývajú a potom im tlieskajú niektorí členovia, frakcie ECR, tak to vôbec tak nie je. Lukašenkov režim by mal byť úplne izolovaný. A naše presvedčenie, že sa pomaličky zdemokratizuje, bolo milné. Sankcie by mali byť na jeho režim uvalené tak, aby tieto sankcie naozaj boli hlboké, pretože si uvedomí, že je to krajina, ktorá je, sa nachádza v tesnom susedstve Európy a my by sme mali mať tie isté očakávania, aké máme od alebo aké odvyžadujeme od členských štátov. Chcem, aby eh, komisia podporila nezávislé médiá, vrátanie ITV a, a ďalších rádií. Takže médiá, ktoré poskytujú objektívne informácie populácii. Ďakujem pekne. V związku s vyborami prezidentskými kolejny raz wstrząsnęły opinią publiczną v Európe. Uh, e, Myslím si, že... Spokoju, prezident... Myslím si, že e, pokiaľ ide o, o, o prezidenta Lukašenka, používa násilie voči opozícii a jej aktivistom. Musíme sa akoby vrátiť uh, po, pozrieť sa na jeho najhoršie momenty diktátorstva. Zase zatýka predstaviteľov opozície. A to je jasný prípad e, porušenie ľudských práv a určite tu nie je snaha zlepšiť vzťahy s demokratickými krajinami EÚ. A preto som úplne za uznesenie EÚ, ktoré by, ktoré by žiadalo okamžité prepustenie väzňov. Odsudzujem e, diktátorské praktiky prezidenta Lukašenka. Som presvedčený, že tlač, tlak európskych inštitúcií zmierni represie. A súčasne som za všetky typy akcií a krokov, ktoré by pomohli e, rozvoju občianskej spoločnosti, spolufinancovanie, e, štipendie a tak ďalej. Pán Messerschmidt, nech sa páči ďalším rečníkom. Ďakujem, pán predseda. Absolútne nepochybujeme o tom, že Bielorusko je um, dieťa bolesti v Európe. Je to posledná komunistická diktatúra, preto by sme mali využiť každú príležitosť na kritizovanie tohto režimu. Samozrejme, že nemôžeme hádzať uh, kamene Eh, ak sami sedíme v sklenom dome, tak povediac. A takto sa na to musí pozerať aj EÚ v perspektíve vo vzťahoch s Bieloruskom. <clears throat> Existuje komisia, existuje EÚ, um, ehm, ale v Bielorusku majú mandát ľudia, ktorých nezvolili obyvateľia, ale títo robia návrhy. A ak tento návrh je akceptovaný, tak to má potom dôležité dôsledky na vývoj v členských štátoch. Tu v parlamente je to rovnaké, pretože ľudia tu sú ďaleko od ľudí v členských štátoch. V tomto sklenom paláci, kde mnohí z nás sedia, sa cítia veľmi dobre, ale už nemajú uh, E, priamy kontakt s obavami a záležitosťami európskeho obyvateľstva. Ak sa na to pozrieme z pohľadu Bieloruska, tak aj nám môže byť vytknuté, že žijeme v diktatúre a tomuto by sme mali odstrániť. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Čarnec. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem toto uznesenie Vieme, že situácia v Bielorusku je veľmi špecifická, pretože v tomto prípade sa zaoberáme veľmi rýchlým nárastom násilia, ktoré je uskutočňované na ľuďoch, ktoré bránia ľudské práva. A niektoré členské štáty EÚ musia si najprv premyslieť svoje politiky, pretože pokiaľ chceme, aby bol pán Lukašenko dôveryhodný, tak napríklad nemôžeme dovoliť, aby cestoval do Talianska alebo do Litvy. Musíme zaistiť práva Bielorusku, ale nesmieme dopustiť, aby Bielorusko sa príliš približilo Rusku. A teraz tu máme správu o politike a hospodárskej súťaže za rok 2009 a slovo má pán Kozliek. Grazie. Prezident, stení kolegovia, skúsení z viacerých členských štátov ukazujú, že ani 6 rokov od nariadenia Európskej rady číslo 1 z roku 2003 sa nedosiahol pozitívny posun v jednotlosti aplikácie pravidel hospodárskej súťaže

Ďakujem pekne. Téma hospodárskej súťaže v Európe je veľmi dôležitá. Ale e, je tu jedna novinka, je tu jeden rozdiel medzi jednotlivými krajinami. Je potrebné e, čo si urobiť. Ide samozrejme o jednotnú menu, ktorá by mohla hospodárstvu pomôcť od jeho úpadku. Niektoré Treba realizovať reformy, keď v budúcnosti chceme byť konkurencieschopní vo vzťahu k Indii, Číne alebo Latinskej Amerike. Nuž, je veľmi ťažké sa tu zhodnúť. Sú tu iniciatívy ako napríklad Európsky patent. Je to však osobitná katastrofa, tu sa nedá zhodnúť a to len ukazuje, aká neefektívna je EÚ. Ide tu o technické veci, ale je to vlastne niečo celkom jednoduché. Na tom sa nemožno dohodnúť, to je to zlé. Ak, aký spoločný základ je pre toto všetko? To si treba položiť ako otázku. Ďakujem pekne, pán Preda. Vreau să intervin pe marginea uh, Belarusului, dacă îmi dați voie. Bielorusko sme už urobili uh, vysvetlenie hlasovanie. Pán Preda, mali ste sa zapísať predtým. Uh, ale môžete svoje vyhlásenie poslať tak či tak písomne. Povedal som, že pokiaľ ide o Bielorusko, už bolo vysvetlenie hlasovanie, to sme už zatvorili. Mali ste sa zapísať predtým a teraz môžete toto svoje vyhlásenie poslať v každom prípade my písomne. A Pochopili ste, pán Preda? Eh, Nemôžete teraz toto vyhlásenie spraviť. Mali ste to urobiť predtým, keď sme sa venovali uzneseniu o Bielorusku a vy ste nepožiadali o zapísanie na zoznam, to sme už uzatvorili. A teraz mi môžete teda poslať ten eh, prejav písomne. Ďakujem pekne, pošlite mi to písomne. Pani Muscardini, máte slovo. Pán predseda, ja som ocenila tú flexibilitu komisie, pokiaľ ide o definíciu dočasných noriem jednotlivých štátov a takisto, eh, ktorá, ako aj reakciu na hospodársko-finančnú krízu. A súhlasím takisto aj s tou príležitosťou vypracovať detailnú správu o, rozhodnu- o prijatých rozhodnutiach, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky, ako aj súlad v rámci celej únie. Takisto súhlasím s výzvou komisie zabezpečiť to, aby banky e, preplatili e, výdavky štátov práve za ich e, obrovské zisky takisto aj v rámci vnútorného trhu. Takisto som bola z tých, ktorí kritizovali eh, práve e, zneužívanie peňazí daňových poplatníkov. To je potrebné využiť e, peniaze štátov preto, aby sme práve šírili e, rozvoj. A chcem vás vyzvať, aby príspevky daňových poplatníkov boli využité na, nie na zisky bank, ale na iné nástroje, takisto na aj kontrolné mechanizmy, ktoré by zabranili škodlivým špekuláciám pre hospodárstvo. A preto som veľmi rada otvoreniu a vytvoreniu teda no, nových zaujímavých zaujímavých proj- spoločných projektov, obzvlášť sa to týka e, projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem pekne, Lona Muscardini a teraz pán Kelly, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Na, veľmi rád som podporil toto uznesenie. Hlavnou funkciou EÚ je predsa zabezpečiť hospodárskú súťaž pre všetkých, hlavne pre malé a stredné podniky a spotrebiteľov je tu naozaj podozrenie, že e, ľudia zneužívajú trh. V mojej krajine ľudia naozaj bijú na poplach, že e, napríklad nárast, uniformný nárast e, ciest, cien palív a tak ďalej. To všetko je nebezpečné, sú tu podozrenia z fungovania kartelov a preto treba naozaj zrýchliť proti akciu. V nedávnej dobe sme videli, keď Európsky súdny dvor rozhodol proti telekomunikačnému podniku, pokiaľ ide o náklady roamingové. Musíme naozaj byť e, v strehu a pripraviť sa e, okamžite a e, tvrdo reagovať, aby tu bola dobrá hospodárska súťaž. Ďakujeme, pán Kelly. A teraz má slovo pán Čarnecký. Ďakujem, pán. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi závažná správa a dôležitá, ktorú napísal niekto, kto má v tejto oblasti veľké skúsenosti. A ja si myslím, že by sme mali celkom jasne povedať, že EÚ potrebuje viac otvorenosti a viac konkurencieschopnosti. Nemali by sme mať strach to vysloviť. Môž, len toto môže viesť a prispieť k rastu Európy, pretože momentálne sa nachádzame v situácii, kedy krývame, zaostávame v hospodárskej súťaži s Áziou alebo USA uznesenia, ako to dnešné, môžu prispieť k tomu, aby európske hospodárstvo bolo efektívnejšie. Ďakujem pekne. Prechádzame k téme, k správe o, hospodársk- o trvalo udržateľnej politike pre ďaleký sever. Pán Arvoisa puhemies, haluan tästä kiittää Ďakujem rád. Pán predsedajúci, chcela by som najprv poďakovať pána Gala, pánovi Galerovi za jeho vynikajúcu prácu. Je veľmi dobré, že zohľadňuje potreby aj e, týchto severných e, regiónov nášho kontinentu, odkiaľ ja pochádzam. Takže ja som veľmi podrobne sledoval tento proces a môžem povedať, že tie e, otázky týkajúce sa klímy, ekonomiky, ako aj podnikateľského prostredia, poľnohospodárstva, ako aj chovu sobou. Všetko toto tu bolo zakomponované. A my tu máme takisto aj ďalšie problematiky, problematiku inuitov od domorodého obyvateľstva. Chcem špecificky poďakovať pánovi Galerovi za to, že e, napomohol e, tomu, aby univerzita v Laponsku sa Eh, Pozmenila na naozaj Centrum informácií a vzdelávania a takisto som jeden z tých prívržencov, aby sa podporil, ktorí podporujú tento projekt, ktorá je súčasťou rozvoja práve týchto severských regionov. Ešte raz chceme poďakovať pánovi Galerovi, pretože jeho práca bola naozaj vynikajúca. Ďakujem pekne pánovi Takulovi a teraz odozdávam nie, teraz prejdem teda k vysvetleniu hlasovania stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora a teda slovo má pán Vigenin, ktorý bude hovoriť v mene európskych socialistov. Dve min. Pán Vigenin. Dve minúty. Dve minúty. Uh... Групата на социалистите и демократите смята, че докладът за... Ďakujem. Skupina SD si myslí, že Černomorská stratégia EÚ je veľmi dôležitá a prichádza v dobrom momente, pretože vyvažuje dosiahnuté s tým, e, s, s návrhmi ktoré, do budúcnosti, ktoré by mohli Európe dať budúcnosť. Myslím si že, že politická koordinácia medzi partnermi na rôznej úrovni spolupráce je zložitou, však, nevšak nemožnou úlohou. Ide o to pokúsiť sa skoordinovať naše úsilie na politickej úrovni. Sú tu tri e, strategické e, krajiny, členské krajiny, Turecko je kandidátskou krajinou zasa. Neschopnosť EÚ e, silnejšie sa zaviazať aspoň do terajšieho okamž- e, okamžiku. okamžiku. Už k tomu treba povedať, že doteraz európske synergie, černomorské synergie boli od začiatku vnímané ako ambiciozne iniciatívy a tie by sa mali vyvinúť ako e, skutočná černomorská stratégia sú tu modely e, spolupráce, ktoré sa dajú využiť po určitej adaptácii, ako napríklad Černomorská stratégia pre rozvoj regionálnej spolupráce. My si myslíme, že treba spraviť viacero krokov a treba začať už teraz. Nie všetky sa, sa, sa použili. Napríklad strategická revízia susedskej politiky. No už tu potrebujeme lepšiu koherentnosť medzi východným partnerstvom a černomorskou stratégiou, keďže ide tu o tieto e, krajiny v okolí, ktoré sú súčasťou tejto synergie snáď okrem Bieloruska. Ministerská a vládna úroveň musí dosahovať lepšiu koherentnosť medzi Dunajskou a budúcou stratégiou e, černomorskej oblasti. To všetko by malo viesť do stratégie, s osobitnou rozpočtovou linkou. Ďakujem pekne pánovi Vigenovi a teraz má slovo pán Grips. aby Ďakujem, pán predseda. Plnohodnotná stratégia a našeho uznesenia pripravená pánom Ungurianom si zaslúži bezpodmienečné prijatie členstvo Bulharska, Rumunska, východné partnerstvo, osobitné vzťahy s Ruskom a rokovania e, členských krajín EÚ opodstatňujú politický význam tohoto e, regiónu pre EÚ. Je to dôležitá oblasť pre tranzit energetických zdrojov a dôležitá pre budúce vekty, ako je napríklad Nabucco, ktorý je veľmi dôležitý pre diverzifikáciu dodávok plynu. Takisto súhlasím so spravodajcom, ktorému blahoželám k správe, že treba sa postarať o všetky krajiny v regióne, nie len o najväčšie. A stratégia by mala byť kompatibilná s ďalšími stratégiami. Ďakujem pekne, teraz odozdávam slovo pánovi Mesarošovi. Prezidente, 2007-ben, mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz, a Fekete-tenger részben az Európai Unió Um, v roku 2007, kedy Rumunsko a Bulharsko pristúpili k EÚ, vtedy sa Čierne more stalo vnútrozemským morom Európskej únie, veľmi dôležitým zo strategického hľadiska. Preto je podstatné, aby EÚ vypracovala stratégiu, finančnú stratégiu. A Čierne more by malo dostať aj rozpočtovú líniu. Um, stratégia EÚ v súvislosti s Čiernym morom musí byť aj zárukou bezpečnosti. Dopravné cesty by sa mali diverzifikovať a aj zdroje a práve preto je mimoriadne dôležité um, ďalej vyvíjať terminály pre tekutý zemný plyn. Tranzitné cesty v tomto regióne môžu prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v EÚ. Nabuko a európsky ropovod sú veľmi dôležité a preto musíme posilňovať a prehlbiť vzájomnú spoluprácu s týmto regiónom. Ďakujem pekne za správu. Ďakujem pekne. My sme týmto pádom ukončili vysvetlenie hlasovania. Pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel len povedať k Bielorusku, vysvetliť vám vysvetlenie vysvetliť hlasovanie, pokiaľ ide o stratégiu oblasti Čierneho mora. Pokiaľ ide o, o pána Ungurana, on chcel pripraviť správu na túto tému. Takže pred chvíľočkou som povedal, že pán Unguranu, ktorý vypracoval túto iniciatívnu správu, pretože Európska únia konsoliduje svoju európsku politiku a v oblasti stratégií pre oblasť Severného mora, Baltického mora a Čierneho mora chcem vyjadriť svoje uspokojenie, že spravodajca zapracoval moje pozmeňujúce návrhy do svojej správy, pretože boli veľmi dôležité. Je potrebné vytvoriť aj sieť mimovládnych organizácií v tomto regióne, ako aj podporovať projekty, e, ktoré by zabezpečovali medzikultúrny, ako aj medzireligiózny dialog. Ako peknými príklady môžem uviesť občianskú spoločnosť, ktorá môže pozitívne ovplyvniť vývoj v tomto regióne. Tiež sa domnievam, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi hospodárskou kým rozvojom, ako je ochranou životného prostredia a takisto aj aplikovať e, všetky opatrenia v tejto oblasti v boji proti e, znečisťovaniu životného prostredia. Myslím si, že rada aj komisia by mala k tomu na pomoc a rada by to mala mať medzi prioritami svojho pravdu. Ďakujem pekne, pán Preda, mm, ale poprosím vás, že na budúce musíte sa dopredu zaznamenať e, do zoznamu rečníka, ale ja som tak urobil. Nie, neurobili ste, inak by neboli tieto problémy a na budúce vás poprosím, aby ste tak urobili. Takže dobrú chuť všetkým a až do tretej je prerušujem zasadnutie.